So, ich würde vorschlagen, dass wir Takže navrhoval by som, aby sme začali s dnešným rokovaním. A dovolte mi urobiť pár poznámok k dnešnému programu najskôr zajtra, krátko pred hlasovaním. Budeme mať krátku prezentáciu nášho sekretariátu o tzv. e-committee, Niektorí z vás budú zrejme prekvapení, ale my sme boli vybraní ako výbor v tomto parlamente, aby sme fungovali ako elektronický výbor a preto dostanú naši členovia uh, špeciálnu ponuku, ako v budúcnosti sa dostanú lepšie a ľahšie na k údajom, materiálom a na všetkom konsilierom a asistentom sa to predstavilo už pred desiatimi dňami a teraz je ten projekt taký zrelý, aby sme ho zobrali aj my na vedomie. To znamená, že krátko pred desiatou zajtra pred hlasovaním nám to predstavia, takže eh, poprosím, aby ste neboli prekvapení, že nebudeme hlasovať hneď po začatí, ale najskôr budeme mať toto, túto krátku prezentáciu, ako to bude vyzerať v rámci e-committees. Dobre, teraz prejdem na tému. Um, teda to opinion pani Wikström, Európsky školský systém. Táto sa posunie na neskôr po hlasovaní. Pán Stojanov, jeho stanovisko k Európskemu k európskym poisťovacím autoritám a e, e, ceným papierom. E, tu budeme prednávať dnes, a to pred bodom 3. A potom dodatočne máme ešte žiadosť k imunite pani Hankes. To sa bude prerokovávať ako bod 16. A bod všeobecné alebo rôzne bude eh, prejednávaný pred 17. Eh, A teraz eh, sa má presnúť ešte takisto správa pani kolegyne Volis. Áno? Dobre. Takže pokiaľ nemáte žiadne poznámky, tak môžeme, pos- môžeme to považovať za schválené a môžeme ísť ďalej. To sú oznámy e, predsedu a tu chcem oznámiť, že pani kolegyňa Tajn bude spravodajkňa pre stanovisko e, návrhu Je spoluprácu medzi národnými e, orgánmi, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, čiže spolupráca úradov pre ochranu spotrebiteľa.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 Утре е много важен ден за мен. Аз ще държа... Ďakujem, moja správa sa vzťahuje na veľmi dôležitý e, deň. Zajtra budem mať totiž, totiž e, predposlednú dôležitú prekážku na ceste, kým e, dosiahnem svoj titul, titul právnického vzdelania v Bulharsku a myslím si, že z toho bude môcť môj, môj výbor len profitovať, lebo tým si obohatí, obohatím moju kvalifikáciu. Pokiaľ ide o samotnú smernicu, pokiaľ ide e, penzíne poisťovne, európske orgány a tak ďalej, hlavný podstatný e, bod, e, pokiaľ ide o tento návrh smernice, je skutočnosť, že v zásade tu ide o, o delegované ehm, právomoci na základe zmluvy o fungovaní Európskej únie. Celá skupina predpisov, ktoré sú vysoko ehm, špe, špecializované právne texty a samozrejme, že výbor e, ECON, ktorý je tu gestorským, vychádzajúc z, ďalších výpovedí z tohoto výrobu som sa, sa budem snažiť obmedziť svoje úvahy len na tie právne aspekty, alebo aspoň tie interdisciplinárne na základe článku 290 odsek 1 delegované akty môžu pozmeňovať obsah právnych aktov. Tieto však nemôžu byť zásadnej povahy. Ďalšia veta odseku 1 hovorí, že pokiaľ ide o zásadné zmeny, legislatívne orgány si zachovávajú svoje právomoci a vychádzajúc z tohoto predpisu ETF EU eh, e sa mi podarilo vyviesť eh, viacero záverov a som presvedčený, že existuje možnosť, aby tieto delegované akty vlastne zavádzali zásadné zmeny legislatívnych a predpisov. Článok 2, odsek 1 návrhu smernice chce, aby existovali delegované akty, kde by sa pozmeňovali aktivity poisťovacích spoločností. Toto si treba všimnúť, pretože v mnohých členských krajinách takýto typ spoločnosti sa veľmi striktne definuje na základe ich definovania, pokiaľ ide o ekonomickú stabilitu, pretože ide o ekonomickú operáciu, e, veľmi dôležitú. Bolo tu množstvo skúsenosti, príjmanie delegovaných aktov s cieľom rozšíriť aktivity takýchto spoločníc, poisťovacích spoločností nie je len rozhodujúce, ale viedlo by to aj k neistote. Viem, že len verej, verejné uh, spoločnosti sa zapájajú do poisťovníctva a asi by poisť, e, Európska komisia nechcela zavágať takéto zmeny, ale ak teda tak nechce, prečo chcú delegované e, akty zaviesť s cieľom zmeniť tieto legislatívne predpisy. A ďalšia podstatná zmena sa týka vytvorenia nových kritérií týkajúcich sa nárastu kapitálu, ako vidíme v článku 2 odsek 5 E, zmena kapitálu, e, vrátanie nárastu a poklesu kapitálu, už to je krokom, ktorý, ktorý, ktorý e, vytvára, vytvára zábezpeky proti nesolventnosti, ale, ale aký by bol tu na zdroj pre možný nárast v kapitálu. Ak spoločnosť nemá dostatok kapitálu, tak by to znamenalo, e, že bude sa nový kapitál len upisovať, bude v zásade iba na papieri. Znižovanie kapitálu je pre akúkoľvek spoločnosť výrazným krokom. Členské krajiny preto teda musia mať e, špeciálne predpisy, špecifikujúce postupy na na navyšovanie kapitál, zvyšovanie, navyšovanie kapitálu a preto sa tu menia kritéria. Je to naozaj zásadná zmena a to do veľkej miery. Ďalší bod, ktorý by som rád nadniesol, e, ktorý je akousi medzerou v tomto návrhu sú tu plány na kritéria pre perspektívneho nadobudateľa kapitolu v, e, z iných spoločnostiach, Ak to je 20 až 30 kapitálu, tak sú tu osobitné požiadavky, ktoré treba splniť tým, ktorý to nadobúda. A čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, je to, je ten scenár takého nadobudateľa, ktorý nadobudne viac ako 50 Ak je to len 20 až 50, tak sa zdá, že e, ten nadobúdateľ, ktorý má viac ako 50 nebude musieť splniť žiadne kritéria. Minimálne by sme mali, by mali e, plniť tie, mal by takýto človek alebo takýto uh, splňať tie isté kritéria ako pre tú kategóriu pre 20 až 50 Ďalej je tu článok 1.11, 1.10, kde ide opätovne o otázku smerom na komisiu. Dúfam, že tu máme zastupcu komisie, ktorý nám bude môcť tieto otázky zvládnuť. Ak nie, tak budem s nimi komunikovať. Dostal som informácie, že na základe článku 1.11 a 1.9 e, je tu predpis, že takéto spoločnosti sa e, rozdeľujú na e, menšie podtypy. Aký je teda, aká bude prax takejto kategorizácie? By zaujímalo mňa. A boli by to, bolo by to, bola by tu snáď privilegovaná pozícia pre určité spoločnosti E, sú tu právne a ekonomické aspekty a ja by som sa chcel zamerať teraz špecificky na tie čisto právne aspekty návrhu. V prvom rade vidím, že je tu problém v spôsobe, akým sa má vykonávať kontrola nad delegovanými e, predpismi. Teraz článok 290 zmluvy hovorí kontrole ex ante a ex post. Kontrola ex post v tomto prípade by mala ísť do väčšej hĺbky, pokiaľ ide o moju interpretáciu, pretože ak sa delegovaný akt stiahne, tak eh, eh, zostáva v platnosti. To by som chcel zdôrazniť je to obsahom smernice, ale nie je to požiadok, ktorý by vychádzal z TFEU. Mohlo by to byť zdôvodnenie zo strany Rady alebo Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o kvalitu takého daného aktu. A stiahnutie e, delegovania nebude problémom, pretože nízko e, akty by zostali platné. Mala by tu byť nejaká procedúra, ktorá by sa zaoberala problémami, ktoré spôsobujú delegované e, predpisy aj po stiahnutí. V tomto štádiu by tu mal byť procedúr, ktorý by sme mohli nahrať akási žltá karta, ktorú by sme dali komise v prípade problémov s delegovanými e, predpismi. Toto všetko sú otázky, ktoré som už bol nadniesol predtým, ale nedostal som zatiaľ odpovede pre mňa sú však veľmi dôležité, pretože súvisia s novým, úplne novým procesom a čím skôr skôr nájdeme odpovede na tieto teoretické otázky, tým skôr začne byť táto procedúra v budúcnosti funkčná. Celkom teoretická otázka, ale súvisí s ňou aj praktická, ktorá súvisí s touto smernicou. A to je lehota pre apely, pre odvolania, tak ako to tu je napísané, čiže dva mesiace, tak to mi príde ako krátke obdobie, pretože to je vlastne len jedno zasadnutie Európskeho parlamentu, alebo dokonca sa môžeme, môžu, môžeme dostať do obdobia, kedy nebude, neprebehne ani jedno stretnutie rady. Toto obdobie by sme mali teda predlžiť, podľa mňa. Dúfam, že pán Rabkaj nám dá Eh, ako tieňový spravodajca eh, eh, predloží svoju podporu. Aj predošlej práci sme hovorili o delegovaných právomociach dlhodobého hľadiska. Komisia akceptovala. Zase sa spolieham na jeho podporu a moja otázka je čisto technická. Článok 308 odsek 1a. Už tu sa hovorí o prechodnom období 5 rokov Súčasne v článku 38b trojročné obdobie, čiže 38 hovorí 5 rokov, 38b hovorí 3 roky. Bude to iba technická chyba alebo preklad, pretože ja si myslím, je to vlastne jedna, jednaký typ obdobia a ďalšie obdobia by mali byť vlastne rovnaké aké, aké interpretovanie je tu mal, možno 3 či 5 rokov. Toľko moje poznámky, otázky a komentáre. A ako zvyčajne som pripravený vypočuť si všetky eh, stanoviska kolegov. Ďakujem. Srdečná vďaka. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Zdá sa, že tomu nie je tak. Bol tu celý rad otázok eh, smerom na komisiu. Komisia tu je. Máme zoznam Rocha ako prvý sa chcel opýtať. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you, Chairman. Uh, on the several questions that were raised, I, I will start with the simpler one, this last remark. Ďakujem, pán predseda. Bolo tu viacero otázok a, a tá lehota v odstavci 38AB, tak tam je naozaj preklep a je to trojročná lehota. To je jedna vec a k tým aktom prenesenej pôsobnosti alebo právomoci. To je 1 plus 1, ale potom je potrebné sa v, rozhodnúť v omnibuse, to bolo 3 plus 3. To sa ešte v rámci legislatívneho postupu upraví. A v tejto súvislosti by som rád povedal, že Komisia navrhuje, aby tieto akty boli spolu zákonodárnymi orgánmi schválené, takže nebude o tom rozhodovať len komisia sama. A pokiaľ ide o tie zásadné zmeny, tak treba povedať, že ide o typ smernice Lamfalusy a teda má štyri úrovne. Tá prvá úroveň je smernica ktorá je založená na určitých princípoch a zásadách. Na to nesmieme zabúdať. A navyšovanie kapitálu len v niektorých konkrétnych prípadoch nie je to len nejaký biankošek, ktorý by sme dali akémukoľvek navyšovaniu v akomkoľvek prípade. Je to možné len v prípade insolventnosti firmy. A pokiaľ ide o penzíne fondy, Predloží sa návrh smernice 203 lomeno 41, ktorá by e, mala byť predložená v tej navrhnutej forme koncom tohto roka, pretože teraz ešte prebieha štúdium a analýza. A teraz článok 1, 9, 1, 11, tie technické otázky to je niečo, čo radšej zodpovieme písomne a možno bude ešte lepšie, aj keď aj tú otázku nám zašlete písomne zo strany parlamentu. Myslím, že som v podstate všetky pripomienky pána kolegu som na ne zodpovedala, čo je ale veľmi dôležité, že je to prípad smernice Lamfalusy, teda je tu niekoľko úrovní. Prvá úroveň zásady, princípy, druhá úroveň. A my e, prediskutovávame ten samotný počiatok a tie akty v prenesenej pôsobnosti alebo delegované akty musia byť e, spolu schvalované aj ďalšími legislatívnymi orgánmi je to celá nová etapa, ktorá sa teraz otvára na základe aplikácie tohto článku Lisabonskej zmluvy. Samozrejme, všetko sa to musí nejak usadiť a musíme si na to v praxi zvyknúť a naučiť sa s tým pracovať. Herzlichen Dank an die Kommission. Srdečná vďaka komisie, eh, komisii, pán kolega Stojanov. Boli odzodpovedané vaše otázky? Áno, ďakujem veľmi pekne za um, túto veľmi um, podrobnú odpoveď. No je škoda, že tú, tá otáz, tú otázku sme sa, tá sa nemohla zodpovedať, ale je to komplexný postup, komplexná téma. Ja si to ešte všetko prezím, kompletne všetko v detaily. Ide o to, že treba si presvedčiť e, o tom, či všetky otázky pokrývali, a tie, e, odpovede pokrývali všetky tie otázky. Ide o to, aby sme e, diskutovali nevyriešené e, veci, čo by sa mohlo udieť e, v krátkosti po predložení mojich pozmenujúcich návrhov a potom, čo ich prediskutujem s tieňovými. Ďakujeme spravodajcovi na budúci. Dobre, postu, e, správu a potom pôjdeme normálnym postupom. Dobre, teraz pôjdeme pokračovať bodom 3. Na, som to dvakrát prečítala a nakoniec som sa musela opýtať, o čo vlastne ide, keď som to prvý raz videla. Ide o Ide o platenú televíziu, to, televíziu, to sú nejaké špeciálne služby, čo by nemalo platiť len v Európskej únie, ale na trámec. To znamená, Európska rada začala s touto konvenciou o ochrane práv, právnej ochrane služieb. Táto konvencia už je medzi tým vypracovaná, dokonca do, vyjednaná. Uh, medzi iným aj Európskou komisiou, ktorá je prítomná tu na týchto rokovaniach a, to, a, a vtedy mala vyslovený mandát rady a Išlo o to, aby sme túto konvenciu v takejto forme akceptovali. To je vlastne len schvaľovacie konanie, pokiaľ som to správne pochopila. Takže mohol by som požiadať komisiu. Sú tu zastupcovia komisie? Áno je tu niekto, takže ak by mohla komisia urobiť pár doplňujúcich poznámok. Poprosím vás. Merci de me la parole. Ďakujem, že ste mi udelili slovo. Je to pravda. Je to jeden z dosť technických aspektov. Rada by som upresnila na úvod, že táto smernica ochraňuje predovšetkým to, čo nazývame služby s podmieneným prístupom a tie najznámejšie sú e, platená televízia. Teda má to e, v zámere ochraňovať audiovizuálnu televíziu a to, čo je teda v texte, tu by som rád zdôraznila, rada zdôraznila dve veci. Je to smernica 98, ktorá nasleduje po významnej smernici v EÚ v audiovizuálnom priestore. Je to smernica Televízia bez hraníc, ktorá bola prijatá v 89., kde sa uvažovalo o voľnom príjme všetkých televíznych služieb v Európe a káblová a satelitná televízia. Táto smernica mala riešiť špecifické problémy autorských práv na príjem satelitných televízií, aby sme podporili vytváranie európskeho priestoru, audiovizuálneho priestoru, tak Európska komisia uvažovala, že je potrebné doplniť vnútorný trh aj týmto priestorom platených televízií. Pracovná skup- alebo hlavným problémom bola vtedy piratela, hlavne tie pirátske zariadenia, dekodery a pirátske karty ktoré boli bolo potrebné chrániť platenú televíziu pred e, týmto pirátstvom a zabranila to ich rozvoju. Tým, že sme zakázali pirátstvo, tak sme umožnili vnútornému televíznemu trhu, aby sa rozvíjal a aby sa stal skutočne európskym a tiež sme podporili cezhraničné služby. Na doplnenie tejto ochrany komisia e, sa zúčastnila rokovaní o dohovore pred Radou Európy, pretože veľkým problémom pirateli bolo, že nepozná hranice. A komisia skonštatovala pri príjmaní svojej správy o aplikácii smernici, druhá správa z roku 2008, že smernica sa síce vytvorila v EÚ, ale Piratela naďalej mala tie self-harbor, teda tie také prístavy, kde boli, e, kde boli chránení tí, ktorí vytvárali takéto zariadenia a tí piráti mohli pokojne rozvíjať ich aktivitu, predávať e, falšované softvery a karty na dekodovanie platenej televízie, a to mimo EÚ, mimo hraníc EÚ. Preto komisia navrhla v správe z roku 2008 možnosť, ako rozvíjať túto ochranu aj mimo EÚ, a to ratifikovaním dohovoru Rady Európy. Rada Európa má viac ako 40 členov, Rusko práve vstúpilo do Rady Európy. My sme v EÚ len 27, takže to, že EÚ bude ratifikovať túto smernicu, hovorí rečníčka, tak je to e, nová cesta, nový spôsob. Je veľmi užitočný tento dohovor a komisia si myslí, že je užitočné podpísať tento dohovor, aby sme 20 členov Rady Európy, ktorí nie sú členmi EÚ, aby e, pristúpili k tomuto dohovoru. Takže takýmto spôsobom bojovať proti piratele a technologicky potrebujeme ten technologicky neutrálny prístup a týka sa to aj nových internetových služieb, e, video on demand, audiovizuálne služby na požiadanie a tak ďalej. Aj to je príležitosť, aby sa to aplikovalo na nové služby, ktoré sa práve rozvíjajú. Posledné uprosnenie. V texte, ktorý uvádza túto iniciatívu, sa hovorí o trestných sankciách. Práve predkladáme text v rade. Je to jedna z otázok, o ktorej sa diskutovalo Rovnako smernica ako dohovor nenútia členské štáty, aby uvažovali o trestných postihoch, ale môžu to byť rôzne sankcie administratívne alebo trestné. To závisí od nich, pretože ako dobre viete, všetko, čo je trestného charakteru, tak je to veľmi citlivé, keď sa o tom rozhoduje v rade. Takže dohovor núti členské štáty, aby boli sankcie, ale nenúti, aby tieto sankcie boli trestného charakteru. To bol môj úvod. Samozrejme, som otvorená akýmkoľvek ďalším otázkam. Herzlichen Dank. Ich versuch... Srdečná vďaka. Teraz m, mm, za to pokúsim zopakovať, tak aby to aj normálne občania pochopili. To znamená, že existuje smernica eh, číslo 98 z 98 ktorá, bola, ktorá e, hovorí o ochrane e, platených služieb televízie Pay TV. Um, ehm, takže v podstate to, táto smernica zaplatila len pre členské štáty EÚ a chcelo sa to rozšíriť aj na všetky e, členské štáty Rady Európy. A my teraz by sme mali vlastne súhlasiť alebo schváliť túto konvenciu. Teda ide o to, čo sme my 98. roku dohodli. Išlo, nešlo len o bieloruskú, tureckú hranicu, ale vlastne by to platilo od Vladivostoku až po perskú hranicu, keď to môžem takto povedať. Takže o to vlastne ide. Um, teraz sa pýtam, či sa k tomu niekto chce niečo opýtať. Zdá sa, že tomu nie je tak. Takže Mm, mali sme také priateľské, e, teda počkáme si na požeranie rady, aby sme s tým súhlasili a myslím si, že to môžeme takto považovať za e, vybavené. Ďakujem komisii za vysvetlenia a teraz prejdeme teda k bodu 4. Už som zase na rade a teraz ide o koordináciu ochranných opatrení vyžadovaných od spoločností Takže je to vlastne zmenená situácia, ktorá má dočinenia so zmenou zmluvy a ide vlastne o to, že parlament má silnejšie kompetencie, je viac v zodpovednosti a je tu teda otázka, či by sa nemalo do toho pridať ešte aj zodpovednosť za delegované akty a iné otázky. Po technickej stránke sme takéto veci už riešili. Jednoducho komisia navrhla zmenu smernica a potom sa prispôsobenia hranice limity jednoducho urobili. Takýto prípad sme mali minimálne trikrát. Dobre, ja som si to dneska čítal, nepochopil som to presne, ale dobre. Môže nám komisia ešte vysvetliť? Máme tu pána, pána Ridžiho Šmagliu, ktorý nám tu niečo povie. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Je to návrh eh, jednoduch, jednoduchej kodifikácie existujúcich predpisov Je to najnež, najnovší návrh, ktorý sa týka len čisto technických otázok, právno-technických. V zásade, keď sa preveruje pozmenený návrh kodifikovanej verzie a, smernice, právna právne služby parlamentu, pracovná skupina zložená zo zástupcov parlamentu, komisie a rady je konzultovaná a návrh, ktorý vzýšiel z tejto skupiny, je prítomný už v existujúcej smernici. A tu tzv. sekundárna, je taký tzv. sekundárny právny základ. Z tohoto dôvodu naše kodifikačné eh, cvičenie sa presúva do opätovne predložené, aby sa odstránilo sekundár, tento sekundárny právny základ. Prebiehajú určité diskusie momentálne na úrovni konzultatívnej pracovnej skupiny jednotlivých právnych služieb s cieľom zistiť, ako návrhy no, navrhnuté komisiou by sa mali pretaviť do textu našeho návrhu. Očividne sa tu v prezentácii dostali v novom člení daného, znení daného článku, článku dostali určité chyby. Dodalo sa len poznámky parlamentu k pôvodnému zneniu rady. Podarilo sa nám vytvoriť periodickú revíziu minimálnych kapitálových požiadavok Takto sa dáva prijať riešenie e, k revidovaniu minimálových kapitálových požiadaviek. To bola tá sekundárna právna základňa. Ešte stále diskutujeme na úrovni troch právnych služieb, takže bohužiaľ stanovisko troch právnych služieb ešte nemohlo byť podpísané. To je momentálny stav, pokiaľ ide tento návrh. Danke. Also ich sag mal jetzt ganz ehrlich, was ich bei dem Ďakujem. To je vlastne jedno, čo som od začiatku nerozumel. Čiže vtedy to malo zmysel, pretože v článku 6, druhý odsek, tam um, som citoval a vtedy sa to, to urobilo takto a prispôsobila sa tá limita. Alebo nejaká ďalšia požiadavka, o ktorú v jednotlivosti išla. Teraz tu máme every five years a, na návrh komisie. Nož, neviem, toto sa predsa môže udiať vždy, pretože komisia predsa vždy má a, právo navrhovať, to bolo predsa úplne normálne. E, spolurozhodovacie konanie, o ktoré nám išlo, prečo to vlastne potrebujeme. Takže mali by sme tam mať mali sme vypísať Eurofair každých 5 rokov, to by sme mali vymazať, alebo čo? Alebo, pretože komisia predsa bude tak či tak každých 5 rokov ehm, robí tento konkrétny návrh, takže nie každý rok, určite nie, ale to bude ehm, každých 5 rokov sa bude robiť revízia tejto smernice. Pochopil som to správne, že to bude automatizmus. Je to tak. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem. Presne o to tu ide, tej diskusii správnymi službami parlamentu a rady. Ide o to, že komisia je presvedčená, že určité zásadné predpisu sa nachádzajú práve v danom článku. V zásade ide hlavne o princíp, že na periodickom základe sa bude vykonávať revízia pokiaľ ide o minimálne kapitálové požiadavky. A že na základe toho, tejto revízie tieto požiadavky možno e, aktualizovať. Ďalej potom v rovnakom predpise sú e, určité kritéria, pokiaľ ide o túto revíziu. Takže teraz komisia si myslí, že tieto podstatné aspekty existujúcich predpisov by mali patriť do kodifikovanej časti textu, kde komisia navrhovala jednoducho čistú kodifikáciu existujúceho existujúcich predpisov. Pričom, pokiaľ ide o procedurálne aspekty stanovené tomto článku. Samozrejme, že procedurálne aspekty treba zmeniť s cieľom odstrániť sekundárny právny základ. Preto určité diskusie prebiehajú na úrovni právnych služieb a opätovne chcem zdôrazniť, že sa nám ešte nepodarilo dohodnúť sa na spoločnom texte medzi jednotlivými konzul, eh, zástupcami troch služieb. Dobre, teraz by som rozdal eh, slovo eh, parlamentnej právnej službe. Pán Havas. I would like to compliment Mr. Ďakujem. Ešte by som rád doplnila mm, niektoré veci. Pokiaľ ide o stanovisko právnej služby Európskeho parlamentu, o čo vlastne ide? Ide o to, že zatiaľ čo komisia tomu rozumie tak, že článok 6.2 návrhu, tak ako sa teraz predkladá, tak ho treba chápať ako niečo, na čo sa vzťahuje spolurozhodovací postup, tak právna služba parlamentu je toho názoru, že parlament a aj rada majú právo revidovať celé ustanovenie, pretože to prvotné ustanovenie bolo právnym ustanovením, tak ako to prehlásil aj Európsky súd a komisia musí prísť s úplne novým riešením. Takže my tomu rozumieme tak, že toto úplne nové riešenie sa musí preskúmať e, spolu zákonodárnymi orgánmi, aby sme mohli prijať rozhodnutie, či je možné pokračovať v režime spolorozhodovania, alebo či bude nasledovať to prenesenie právomoci, čo sa nám zdá jasnejšie Takže chce sa k tomu niekto niečo opýtať? Zdá sa mi, že nie, tak by som požiadala, aby sa právne služby ďalej snažili o nejaké objasnenia, tak aby sme tom pristúpili, ja <laughs> neviem, čo tu mám urobiť? Ja v podstate neviem. Možno, že by ste sa vy ako právne služby mohli medzi sebou dohodnúť. Ja som otvorený pre obidve cesty, ja to chcem vyriešiť pragmaticky, že ide vlastne len o to, aby sme to prispôsobili. A ja si myslím, že to prispôsobenie môžeme robiť tak jednou metódou, ako aj druhou. A právne služby by mali nájsť právne platný a čo naj, e, právne platnú a čo najjednoduchšiu cestu. Dobre, takže máme čo robiť zajtra. Um, takže tým pádom sme vyrieši, vybavili aj tento bon, bod. Pardon, a ako ďalším bodom máme bod 5. To, bolo vol, to bola pani Volis, to sme odložili. Potom máme bod 6, a to je pani Volis takisto. A teraz Diana, nech sa páči, máš slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem Vážený pán predseda, sme v štádiu, kedy posudzujeme pozmeňujúce návrhy e, týkajúce sa tohto postupu. Ide o zajtrajšie hlasovanie, ide tu o zmluvné právo. A mnoho času som strávila s viacerými kolegami, pokiaľ ide o viaceré predložené pozmeňujúce návrhy. Bolo to veľmi nápomocné a vznikol zoznam kompromisov, ktoré sa distribuovali. Snáď by som mohla teraz vyjadriť princípy, na základe ktorých som pristupovala k týmto, k týmto kompromisom. V zásade, ako povedali mnohí kolegovia, treba prijať skutočnosť, že sú tu ešte aj iné prekážky, týkajúce sa cezhraničného obchodu aj zmluvného práva. Toto treba odzrkadliť e, v, v správe, v našich slovách. Musíme byť takisto nekompromisní pri kladení našich požiadavok vo vzťahu komisie, že totiž tieto ďalšie e, prekážky e, musia byť riešené tým či oným spôsobom. Ak sa pozriem na konkrétne kompromisy, tak boli tu obavy týkajúce sa hlavne úvodného ustanovenia I. Spomínali sme tu jednu štúdiu alebo politický materiál, ktorý sa týka malých a stredných podnikov v Spojenom kráľovstve, ktoré vyjadrili obavy týkajúce sa prepojenia jednotlivých 27 správnych systémov Spomínali sa tu e, právne náklady, ktoré by vznikli a kolegovia hovorili aj o obávach. Celkom jasne chceli ukázať, že e, pri, e, tie spojené, aké skúsenosti Spojeného kráľovstva predstavujú relevantný príklad skúsenosti, kde by mohli byť obavy na mieste Ďalšie kompromisy smerujú k tomu, že komisia je opätovne vyzývaná buď poskytnúť viac e, dôkazov, potvrdiť čísla, aby sa zabezpečilo, že tak ako napredujú naše diskusie v tejto otázke, že to, čo robíme, odvíjame od veľmi silnej e, bázy, na kto- základov, dôkazov, takže to treba zdôrazniť. Takisto treba opätovne posilniť a zdôrazniť to, že chceme, aby komisia zvažila všetkých zainteresovaných a aby bola taká inkluzívna, ako sa len dá. A myslím si, že kompromisy, ktoré tu mám na mysli, sú v odseku 9 Takisto je tu snaha o odzrkadlenie pozmeňujúcich návrhov, ktoré, ktoré sa týkajú tej, toho podnetu využívania štandarduálnych zmluvných podmienok, o čom som ja hovorila. Väčšina kolegov zdá sa, sa e, stotožnili s tej, touto myšlienkou. Zdá sa, že je tu aj určitý, určitá pokračujúca diskusia k odseku 2 to, čo je momentálne kompromis číslo 10 a možno by sme mohli investovať dnes popoludní nejaký čas do tejto témy. Toto je kľúčový paragraf do tej miery, že sa tu hovorí o, e, o uprednostňovaní e, nápadu komisie s, e, ob, s opciou a takýmto nástrojom takýto opcionálny fakultatívny e, moment. Mnohí kolegovia by tu chceli, pokiaľ ide o využitie, použiť slovičko mohol, mohol by sa použiť. Môj názor je taký, že my by sme mali celkom jasne ukázať, že komisia musí vysvetliť, musí klarifikovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto slovičko could v angličtine, čiže mohla by, no neveľmi sa mi pozdáva, ale pohovorme si o tom. Opätovne treba povedať, My sme sa pozreli aj na odsek 3, kde sú štandardné zmluvné podmienky. Odsek 3b, to je teraz celý kompromis, ďalej 12, ktorá... A ja si myslím, že všetci vieme, že spotrebiteľské organizácie, ja ich dobre poznám, vyjadrili veľké obavy v tejto veci a nepochybujem, že sa tu ovplyvňuje verejná mienka týmito dlhodobými skúsenosťami k smernici o správach spotrebiteľov a preto musíme poskytovať naozaj vysokú úroveň e, uistenia toho, čo tu robíme a chceme smerovať k opcionálnemu nástroju, tak úroveň ochrany spotrebiteľov musí byť tá najvyššia. Musí zahrňať do, akej, do maximálnej možnej miery národné obligatórne prípad, e, predpisy, ktoré sa týkajú národných spotrebiteľských organizácií. My sme urobili maximum na to, aby sme zahrnuli pozmejúce návrhy, ktoré idú týmto smerom. Ďalšia otázka, ktorá takisto je predmetom novelizácie pozmeňujúcich návrhov, je to, či by sme mali ísť za cezhraničný mod, e, vlastne model a, a e, dosahu. Je celkom jasné, že hlavným cieľom je cezhraničné fungovanie a to je práve to, kde by mala byť celá naša pozornosť. Ale myslím si, že je takisto ist, jasné, že by mohlo byť tomu i tak, že v určitých krajinách, určité krajiny by si mohli z takého či oného dôvodu e, želať, ak sa to má udiať, to by si mali rozhodnúť všetky členské krajiny. Nevidím dôvod, prečo by sme si nemali ponechať tú slobodu, ktorú sme využili aj u iných nástrojov, ktoré sa týkali súkromného práva. Nevidím dôvod, že ak sa v budúcnosti dostaneme takto ďaleko, prečo by sme tieto nástroje nemali umožniť tu. Veľmi sa tu rešpektuje subsidiarita a necháva sa na členských krajinách. Ale opätovne sú tu ďalšie hlasy, ktoré celkom oprávnene hovoria, že ak povieme, že toto je primárne na cezhraničnú spoluprácu, nechceme sa dostať do situácie, kedy určité strany, aktéry zneužijú cezhraničnú možnosť a budú sa snažiť obísť národné povinné e, predpisy. Musíme byť celkom jasní v tých kompromisoch, že chceme, aby komisia že sa zabezpečilo, že takéto e, postupy sa neumožňujú v ďalších opcionálnych nástrojoch. Že sa to predloží ako návrh. Teraz som hovorila všeobecne. Teší ma že ste vyjadrili obavy týkajúce sa jednotlivých kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Očividne je tu množstvo takých, ale dúfam, že to vysvetľuje, že hlavné body naplňajú kolegov obavy, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy predložené. A moment, because I've just had a conversation outside. Mimo konverzácií o týchto otázkach si naďalej myslím, že je tu množstvo základných pochybností týkajúcich sa toho, čo sa tu navrhuje. And, Opcia, ktorá navrhuje komisia, opcia číslo 1 sa týka verejňovania výsledkov práce, ktorú expertná skupina momentálne realizuje Určite tu nemôžu byť námietky voči tomu. Naozaj chceme vidieť, akú, čo táto práca predloží. Je to len otázka transparentnosti. Ďalší návrh opcia sa týka, týk, tej mož, možnosti toho toolboxu, takej nejakej, nejakej dielne zdroja nástrojov, Viem, že komisia i tu parlamentu hovorí o určitom inštrumentáriu ktoré nás, európskych legis- e, i národných zákondárcov bude informovať. Nie je to priame instrumentárium pre jednotlivé e, kontraktuálne strany. To mi nikto navrhol. Nejde to na tento účel len e, by sa dalo povedať, že ak budeme mať opcionálny nástroj a k tomu sa o chvíľu dostanem. Mohlo by byť, že jednotlivé strany sa budú snažiť pozerať na toto inštrumentárium s cieľom vidieť, ako tento opcionálny nástroj využíva definície, definujúce jednotlivé ďalšie princípy a tak ďalej a tak ďalej, ale momentálne inštrumentárium má za cieľ byť naozaj inštrumentárium zameraným na národnú európsku legislatívu a očividne vieme, že súdny dvor by e, určite považovalo ho za účinný rovnako. Nie je to však určené pre individuá. Tento opcionálny nástroj je zasa pre jednotlivé strany. Ide o cezhraničné situácie, kde si želajú a kde si takúto opciu vyberú a to by bol jeho využitie. My si myslíme, že pozmeňujúce návrhy sa snažia dodať k tomu následovné. Mať opciu aj súčasne určitý súbor voľne disponibilného práva, ku ktorom by sme mali pripojiť štandardné podmienky alebo štandardné kontrakty, ktoré by operovali na paneurópskej báze s odkazmi vo vzťahu k opcionálnemu nástroju, ale tieto štandardné podmienky by boli k dispozícii len stranám, ako keby boli dispozícii voľne a boli by uznávané ako dobré podmienky pre obchod, pre obchodné kontraktuálne zmluvné strany aj pre ďalšie stránky. Dúfam, že týmto som vám to vyjasnila. Takže tu sa teraz nachádzame a my sme momentálne za tú opciu, aby sme pomaly, opatrne zohľadniac všetky názory, pozreli sa na všetky dôkazy, potvrdenia od všetkých aktorov, aby sme žiadali o veľkú, väčšiu mieru vyjasnenia a od komisie posunúť sa k opcionálnemu nástroju. Takže tu sa nachádzame. Dúfam, že je to teraz jasné a teším sa na akékoľvek jednotlivé pozmice návrhy. Ďakujem. Herzlichen Dank. Wortmeldungen dazu? Srdečná vďaka. Hlási sa niekto? Pán Rabka, nech sa páči. No už e, ja som teraz v takej zlej situácii, že náš deňový e, spravodajca, pán Berlingera, ktorý takisto mal rokovanie s pani Volis, dnes tu nie ani zajtra tu nemôže byť, pretože mal nejaký problém tom najúžšom eh, rodinnom kruhu. Eh, je to ťažká choroba, ktorá mu zabránila dnes a zajtra prísť. Um, pani kolegyňa Evelyn Reigner, ktorá mala ho zástupovať, táto tiež zatiaľ neprišla, takže um, ten, tú ponuku pani Dajany Volis žiaľ nemôžem prijať, že by sme dnes ešte mohli uh, rokovať o prípadných kompromisoch. Ja by som to rád urobil, ale nemôžem to jednoducho mm, vstúpiť teraz do tých rokovaní, ktoré e, trvali niekoľko týždňov, ale môžem jedno povedať, že e, to, čo mi pán Deutsch Perlinga napísal, že to mm, favors a could favor, tam, o tom by sa mal, to by mal byť zajtra, myslím, zo strany pani Evelyn Regner, byť ústý pozmeňací návrh. A v dvoch ďalších bodoch e, kompromis 14 e, a 17, e, tu mi on navrhuje sám hlasovanie po častiach Okrem toho povedal, že to boli veľmi kolegiálne rokovania, nemôže sa stiažovať na spoluprácu s pani kolegynou Wallis a je toho názoru, že v podstate sa vlastne um, urobil veľmi dobrý kompromis a podporuje ju v týchto troch bodoch. Ja, mo, bodoch. ja ju môžem, ja môžem povedať len jedno, uh, že, čo som pozoroval teda na okraji. V podstate vy viete všetci, že tie žal, záležitosti uh, e, frakcie spotrebiteľov, uh, toto je v mojej politickej skupine mimoriadne zohľadňované. A v podstate po celý čas, počas to, tých diskusí sa uh, vysielali signály tak zo združení spotrebiteľov, ako aj z iných uh, skupín. Uh, ja vždy som e, kolegovi Berlingerovi a ostatným hovoril, že e, posuňme sa ďalej, pretože e, nevyjadriť sa k tomu, to nám takisto nepomôže. Takže myslím si, že skutočne môžeme podporiť tie kompromisné návrhy, ale máme tento jeden bod. E, pri tých ostatných e, e, tam sa to ani nenavrhovalo hlasovanie po ale v každom prípade v týchto dvoch bodoch majú naši odborníci problém a keď to nechcú, oni to nechcú odmietnúť, ale ide to všetko vlastne cestou k tomu súhlasu. Pán kolega Karim, nech sa páči. Thank, um, Ďakujem pekne. Najprv by som poďakoval kolegyni Dajane. Odviedla skutočne obrovský kus práce v celej tejto záležitosti. Ja chápem jej argumenty, ale som iného názoru v mnohých aspektoch, ktoré ona nadniesla. A nechcem tu opakovať to, čo som hovoril už na rokovaniach iných výborov. E, vy, pán predseda, aj kolegovia, viete, ako je to s mojimi stanoviskami. Pri kompromise číslo 10 e, takéto znenie znamená ísť cestou občného nástroja, ale podľa môjho názoru to je cesta zarúbaná. A bol by som toho názoru, aby sme boli otvorení ďalším možnostiam, ďalším variantám, aby sme teda otvorili dvere týmto možnostiam, aby sme tieto praktické otázky mohli riešiť pregnantnejšie, pretože si nemyslím, že by tento nástroj skutočne tieto veci vyriešil. Takže ak kolegovia si myslia, že toto je nás, náš kompromis, tak za moju politickú skupinu to nemôžem podporiť. Môžem len povedať, že nikto tu nemôže tvrdiť, že by som svoje stanovisko nedal jasne najavo hneď od začiatku. Veľmi jasne som od začiatku povedal, aký je môj názor. Samozrejme, rád si s kolegami sadnem a prediskutujem to, ale chcem, aby v zápisnici bolo, že toto je moje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, ten teda hovorí vám predseda. Teraz dovolte stanovisko mojej e, frakcie. Ja sa chcem poďakovať pani Voli z to, čo sme našli ako kompromis a tu ďalšie dva, tri kompromisy e, so sociálnymi demokratmi. Myslím si, že celé toto smerovanie potvrdzuje našu spoluprácu po 10 ročia v 89. myslím si, že sme boli e, v tomto výbore a e, sledovali sme vývoj toho európskeho občanského práva a e, celý ten vývoj parlament nie len podporoval, ale sa nám spolupodielal a to nie len sporne, ale skôr stanoval, učoval do smerovanie Ehm, my sme vlastne tiež rozhodovali a rokovali o rôznych občných modeloch komisie a neskôr potom prišli, sme dospeli do bodu, e, kedy sme sa museli odhodlať na ďalší skok. Myslím si, že sme skutočne dosiahli situáciu, ktorá bola jednoznačná a ktorá vyplývala z tej právnej situácie v Európe a kedy sme to nemohli dostať inak do rúk ako cez takýto občný uh, nástroj. Ja chápem, že um, sú ľudia, ktorí majú predtým uh, strach. Je to ale občný nástroj. Nikto ho nemusí po nie, nie donútený používať, ale je to opcia, je to možnosť voľby. Uh, a toto lobbysti niekedy nechápu. Um, pod, keď uh, za mnou prichádzajú so vzorovými zmluvami, tak ja si im vždy kladiem otázky, aký je rozdiel medzi týmto opcionálnym občným nástrojom a e, vzorovou zmluvou. Vzorová zmluva nikdy nie je dostatočne silná, vždy sa musí podriadiť a vytvárajú sa potom tie problémy, o ktorých celý čas rokujeme, o ktorých celý čas hovoríme. A my jednoducho musíme mať iný nástroj, pretože tie toolboxy prídu tak či tak a jednoducho známy problém alebo známe riziko. Takže každý si z toho frame of reference, referenčného rámca môžu vybrať nejaké texty, či pri vytváraní zmluv, či je to národné právo, alebo je to európska legislatíva, tie toolboxy nemusíme vytvárať, tie existujú, takže musíme sa len odvážiť urobiť kvalitatívny skok. Myslím si, že Ehm, musíme eh, chápať, že bol tu odpor aj zo strany lobbystov, aj zo strany tých združení spotrebiteľov, pretože v podstate nikto nevedel presne, čo všetko by sa v tomto balíku v konečnom dôsledku malo nachádzať. Keby sa ko, keby komisia bola, mala už konkrétny text a mali by sme my konkrétny text, mohli by sme diskutovať o obsahu a keby sme diskutovali o obsahu, potom by sme mohli povedať, že nie je to v článku 21, v odseku 3, je tam to právo spotrebiteľa dostatočne chránené alebo nie. Alebo keď si zoberiete článok 34, odsek 3, je to pre obchod vôbec realizovateľný alebo nie na vnútornom trhu. Takže potom by sme mohli diskutovať konkrétne o tých otázkach a my sa dostaneme ďalej len vtedy, keď dostaneme v um, najbližšom čase návrh z komisie a um, my si na to môžeme skutočne nechať dosť času na diskusie, pretože to nie je niečo, čo je veľmi súrne. My skutočne sa môžeme venovať tomu detailne, môžeme viesť obsahovú diskusiu a potom sa, sa zodpovedia aj otázky, otázky z Blackboxu. Uh, bude absolútne jasné, do akej miery sa ďalšie otázky môžu realizovať, ale v každom prípade potrebujeme konkrétny text, pretože nemôžeme viesť teoretickú diskusiu o niečom, čo ešte neexistuje. A to je pre mňa dôležité a preto by sme mali komisiu v tejto veci podporiť aj ďalej. A nie, že potom v tom finiši stiahnuť chvost a povedať, že možno by sme mali počkať a nemali by sme sa na tom ešte teraz dohadovať vysne a tak ďalej. Takže myslím si, že to, čo kolegyňa Volis navrhla, je konsekventné riešenie, hodí sa to k tej diskusii. Samozrejme, vyjadruje tie e, výhrady, ktoré momentálne existujú. Nie je to nekritický text, ale e, je to to smerovanie, ktoré v rámci ochrany spotrebiteľa chceme mať a preto e, musím povedať, že my podporujeme spravodajkňu v tejto otázke a samozrejme Myslím si, že má, keď sa ešte niektoré veci, ktoré sú v rozpore, rozporovateľné ešte so sociálnymi demokratmi, keď ešte tu sa na niečom dohodnú, to by bolo veľmi dobré. Pani Lichtenberge, prepačte, že som prišla neskôr, ale v dopravnom výbore sa diskutuje práve o otázke eurovinety, a ktorá vlastne, ktoré, čo vlastne vysvetuje, prečo um, v um, združeniach spotrebiteľov, alebo lobbystov existujú určité obavy, pokiaľ ide o európsku legislatívu, pretože oni sa obávajú, že tieto úpravy môžu byť prázdne, alebo môžu vyznieť na prázdno. Tak, ja chcem súhlasiť s našim predsedom tých ostatných rečníkov, som žiaľ nemohla počuť, lebo som šla neskôr, ale dôležitým bodom je, že my ešte stále diskutujeme o vzdušnom zámku a ja samozrejme chápem a aj e, tie združenia na ochranu spotrebiteľa, ktoré hovoria, no už dobre, predtým, ako nám zoberú všetko, tak si sa budeme skutočne úzko koncentrovať na náš vlastný, náš vlastnú ochranu spotrebiteľa a tí, ktorí uh, chcú uzatvárať uh, zmluvy s tým zlým zahraničím, tak sa musia postarať o to, ako e, sa dopracujú k svojim právach, právam. Takže dobre, toto je istý strach, ktorý tu vládne e, v tom, že nejak nejaká európska úprava, žiaľ Bohu, máme tu dosť veľa e, dôkazov, že toto by mohlo oslabiť práva občanov či spotrebiteľov ale na druhej strane neexistuje. Predsa ehm, mo, my musíme, my, my už nežijeme v 17. storočí, kedy ľudia nejako síce vycestovali niekedy niekam, ale nerobili sa cez hraničné obchody. Už toto už neplatí, že Európa skutočne zrastá a rozširuje sa. A o toto nám ide, že to, čo chceme urobiť. To je vlastne návrh komisie, na, kde bude černé na bielom uvedené. Toto sa plánuje a potom o tom môžeme uh, diskutovať. A toto žiada tiež spravodajkynia, preto s tým súhlasím a ju podporujem a tá, tá, tá, tá záležitosť okolo, okolo opcie číslo 4. No už, kým sme skutočne nevideli tie Ehm, tie ehm, odhady, tie vyhodnotenia, tak to je len záležitosť prima vista. No, môžeme ich zvyhodniť alebo nie, ale my jednoducho nevieme, čo bude obsahom. Takže to je presne ten problém. Takže mne ide o to, ja potrebujem text čierne na bielom a potom sa budem e, o to hádať, či je to e, zlepšenie alebo pohoršenie pre e, spotrebiteľov. Toto je pre mňa veľmi dôležitou záležitosťou, pretože takto sa budeme stále krútiť okolo tých um, podozrení a teórií zlá komisia kom, zo strany spotrebiteľov a komisia si myslí, že spotrebitelia sa nechcú ničoho vzdať. No už viete, to je skutočne potom pretrvávajúci problém. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni, eh, že eh, do kompromisu 20 zahrnula aj môj pozmeňovací návrh, lebo ja si myslím, že my práve eh, pre tie skupiny pracujúcich, ktoré sú trvalo cezhranične involovaní, že to môžeme zapracovať do, toho, do tej úpravy o um, pracovných zmluvách, pretože práve špeciálne umelci bojujú s ročne, s každoročne sa zhoršujúcimi podmienkami v ich pracovných zmluvách alebo zmluvách o diele. Takže Inak so, s tým súhlasím a musím povedať, že je to skutočne trochu problémom, sa pohybujeme v oblasti fikcie a ja by som rada prešla do oblasti dokumentácie, keď by sme teda si zobrali um, porovnanie z oblasti televízie. Dobre, uh, komisia. Áno, srdečná vďaka, pán predseda. Ja môžem byť veľmi stručný. Najskôr, aby som reagoval na pani Volis, uh, skutočne komisia sa bude snažiť uh, Tie čísla, ktoré poskytne v rámci tej dopadovej štúdie, tieto preveriť a skutočne tam vyčísliť aj také detail, v rámci detailnej kontroly, pretože je dôležité, odkiaľ tie čísla pochádzajú. Dobre, čo sa týka toho, tej vysokej úrovne ochrany e, práv spotrebiteľa, no už toto, tu nemôžem teraz hovoriť za návrh komisie, lebo ten ešte nemáme vypracovaný, ale čo sa týka eh, tých eh, posledných zasadnutí pracovnej skupiny na úrovni expertov, my sme tu robili také zaujímavé cvičenie, my sme požiadali expertov, aby um, si porovnali 8 alebo 9 eh, právnych poriadkov z jednotlivých členských štátov, títo boli zastúpení, aby teda porovnali, eh, že či je tá úroveň, úroveň textu expertnej skupiny, či je vyššia, nižšia alebo rovnaká ako ich na, eh, ochrana v národnom práva, práve a zároveň, a to bolo veľmi zaujímavé, že tých 8 alebo 9 expertov prišlo k záveru, že to, tá úroveň toho textu vypracovaného expertami je e, rovnaké, ale väčšinou vyššie, ako je e, národná právna úprava, takže to je veľmi zaujímavý poznatok. A teraz dovolte k tomu bodu, čo ste vy hovorili, pán predseda, ale aj pani Lichtenberger, a to, že môžeme diskutovať o konkrétnom texte. A keď si, si zoberieme stanovisko k zelenej knihe, tak tu bol celý rad strán, ktorí mali príspevky, ktoré chceli konzultovať, ktorí boli rozčúlení a povedali, že nemôžeme kupovať mačku vo vreci, alebo e, tí, ktorí hovorili, že je to taký black box, čierna skrinka. Nož, a preto sme sa my rozhodli, že e, ako náhle expertná skupina ukončí svoju prácu, čo sa e, udeje 29. apríla, tak 2. Eh, mája sa eh, dá text tejto pracovnej skupiny do, na internet, na eh, webovskú stránku a každý si ho môže prečítať. Myslím si, že toto môže pomôcť a okrem toho majú všetky súčasné strany možnosť komentovať tento text a pripomienkovať ho. Pričom ešte nevieme presne, že ako to bude presne vyzerať, ale jedno chcem ešte raz počiarknúť, že to je text tej expertnej skupiny, ktorá, e, ktorý sa dá k dispozícii do internetu, na internet, ale nie je to text komisie. Ehm, keď sa tento nástroj schváli na komisie, tak určite tam budú určité zmeny, určite ten text bude vyzerať inak, určite, ale ehm, my chceme ísť transparentne a nechceme, aby sa hovorilo, že sa diskutuje o čiernej skrinke, že tu je nejaký black box, o ktorom nič, nikto nič nevie, tak preto sme sa rozhodli, že poskytneme verejnosti uh, um, text expertnej skupiny, aby si to každý mohol pozrieť a my si potom musíme premyslieť, či to ako komisia prevezmeme tento text a pokiaľ áno, do akej miery a koľko z toho textu prevezmeme, čo sa zmení, tak eh, aby vlastne komisia mala tak isto, istú, istý, istú bázu na kontrolu. Ďakujem, Diana Volis, ako ďalšia eh, Ďakujem, bolo veľmi, bola to veľmi plodná diskusia a vám, kolegovi, aby som chcela poďakovať za výraznú pomoc s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi. Je veľkou pravdou, že samozrejme, že musíme vidieť text, musíme si ho pozrieť a potom ho musíme zlepšovať. Zmyslom tejto správy, tak jak to vnímam od začiatku, je to, že my máme možnosť e, stanoviť rámec toho, čo nakoniec aj chceme vidieť v texte. Takže naša šanca e, povedať to, čo naozaj chceme. Myslím si, že každý celkom jasne povedal, e, čo sa týka obáv, čo sa týka spotrebiteľov ale určite to zapracujeme do textu Jedinú vec, ktorú môžem povedať k rozprave, k tomu slovičku could, mohol by, v tom, v tom článku momentálne je anglické slovičko favors. To je slovičko, ktoré nie je exkluzívne, tak ako ho chápem, znamená dáva prednosť. Tá, veda, tá veta naďalej pokračuje e, podmieneným spôsobom. To znamená dáva prednosť čiarka e, za podmienky, že, že je kondicionálna. Takže naozaj si myslím, že tu prekračujeme hranicu. Favors to slovo není v formy, akú by sme uprednostili niečo v zmysle eh, skonštatuje alebo tvrdí, že, ale iba dáva prednosť, že, takže nechajme, e, som za to, aby sme nechali text tak, ako je. Myslím, že nám to všetkým uľahčí život. A myslím si, že je to len dobrou, dobrou reklamou, že 9, 9 expertov súhlas sa tu zhodlo a hovorilo o tejto ochrane. Ďakujem, nevidím žiadne ďalšie príhlášky do diskusie, takže zajtra budeme hlasovať a ďalej sa dostávame teraz k bodu 7. E, správa kolegyne Castex, ktorá tu nie je, ale ak som to dobre pochopil, tak text správy už k dispozícii je. Kto nám to ukáže? Ukáže koordinátor. Ja som sa tiež len dozvedel, že škrtli e, e, vlakové spojenie pani Kastex a práve preto tu pani Kastex byť nemôže. Pripravuje zasadnutie tieňových spravodajcov ešte tento týždeň. Možno by bolo zaujímavé vedieť, aký je tu harmonogram, aby sme sa na to mohli pripraviť. Inak obsahovo nemôžem povedať. 14. apríla bude stretnutie tieňových o 11. Koordinuje ho sekretariát a lehota je 19. apríla na podávanie pozmiesných návrhov. 23.5. prijatie vo výbore a potom 25.5. E, plnohodnotné prijatie, pokiaľ pani kolegyňa Galo. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko slov ako tieňová spravodajkyňa mojej politickej skupiny k tejto téme. A na úvod by som skonštatovala, že v roku 2010 experti dokázali, že údaje z Facebooku eh, boli poskytované reklamným firmám, ktoré používali cookies a v nich údaje internautov. Viaceré obchodné spoločnosti. Ähm, je problém v tom, že tu máme spravodajkňu, ktorá tu nie je. Snáď by táto rozpráva mala prebiehať v situácii, keď tu bude spravodajkňa. Budeme to musieť mať na novo dať na program. Jedného dňa to nastane E, ak budete takto vy hovoriť, spravodajkyňa z toho nebude mať naozaj nič. Pani kolegyňa Volis. Áno, pán predseda, rád by som, rada by som vás podporila pani Wikström, je tiež tieňovou spravodajkyňou, tiež tu dnes nemôže byť, ospravedlnila sa. Ja by som mala hovoriť v jej mene, ale radšej by som bola, keby sa všetky tieto veci riešili v prítomnosti ľudí, ktorí sú kompetentní. Áno, ehm, samozrejme vieme, vieme že, by ste, ehm, že by ste mohli zaspa, zastupovať. No dobre, musíme to, ale niekedy, keď je málo času, tak eh, v každom prípade je lepšie, keď to odročíme. Takže to sme prešli tiež. Sedmička, osmička bude zajtra. Bod 9 je za zatvorenými dverami. A urobíme si teda krátku prestávku, kým sa webstream um, vypne. Okay. also ich kriege den Hinweis, wir müssen das abbrechen. Musíme prerušiť, a bolo som upozornený, že musíme prerušiť e, do 17. O 17. sa stretneme, e, pretože sú niekde hlasovania a my sme to takto ohlasili pôvodne v programe, takže do 17. máme prestávku.